začiatku ďalšieho zasadnutia bude k dispozícii zápisnica z tohto zasadnutia a ak nie sú žiadne e, e, námietky, tak e, odovzdám pr- príslušné uznesenia príslušným adresátom. Teraz prerušujem naše zasadnutie. Vám všetkým želám bezpečnú cestu domov a príjemnú letnú prestávku a teším sa